Guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Äh, vítam vás na zasadnutí äh, výboru pre kontrolu rozpočtu. Máme pred sebou dôležité rokovania. Chcem vás požiadať, aby ste äh, pripravili vaše hlasovacie lístky, ktoré budeme neskôr potrebovať. Jazyky máte pred sebou. Zmeny v programe mi nie sú známe, takže navrhujeme, aby sme hneď začali s bodom 2 absolutorium komisie, správa Lavajova. Máme 376 e, pozmeňovacích správ a hlasovanie o správe. Chce sa spravodajkyňa vyjadriť, to nie je tak. Dobre, takže otestujem hlasovacie lístky. Prosím, môžete, môžete to vyskúšať. Taký test. Otváram test. Takže máme 27 lístkov. a 26 ľudí, ktorých e, na to stlačili. Aha, vy ste ten 27. Dnes nefunguje to? No. Ja. So. Ja. OK, Dankeschön, check is beendet. Dobre, ďakujem. Test je ukončený. Tak, super. Dobre. Takže začneme. Rozhodnutie o absolutóriu. Pozmeňovacie návrhy 1 eh, a 2, takže teraz sa o nich elektronicky bude hlasovať. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Uzatváram hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Takže e, hlasuje sa o návrhu 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Takže hlasujeme o absolutóriu ako takom. Otváram hlasovanie. je ono, ten Uzatváram hlasovanie. Takže 23 k 5. Je to prijaté. Dobré ráno aj ďalším. A uzatváranie účtov. E, pozmeňovacie návrhy 4 a 5. tu sa hovorí nie. Kto je za pozmeňovací návrh 4 a 5? Ja, wir sind... Um... Prepačte, sme... Pokračujeme s hlasovacím zoznamom 8, pretože výkonné agentúry sú prepracované. Takže prídeme e, k pozmeňovacím návrhom 16 a 17. Uzatváranie účtov. Kto je za pozmeňovacie návrhy 16 a 17? Za, proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. Tým prejdeme k rozhodnutiu o uzatváraní účtov e, ako takému. Takže otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 23 za, 6 proti, takže je to celé prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu ako takému. Pozmeňovací návrh 24 za, proti. Môžeme to elektronicky preveriť. Bolo to nejasné. 24. Elektronicky prosím. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Nefunguje vám prístroj? Môžete si presadnúť? Nie. Je to v poriadku, hovorí poslanec. keď sluči, slačím a zdržal som sa, tak uh, mi to ukaz vyhadzuje, že som proti a keď slačím proti, tak mi to vyhadzuje, že som sa zdržal. Ale viem, že to takto funguje. Takže je to v poriadku. No dobré, hovorí predsedkynia. Pozmeňovací návrh 25 odpadáva, pozmeňovací návrh 26 Pozmeňovací návrh 25 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 26 za, proti, zdržali sa. Môžeme to preveriť. Myslím, že to bolo prijaté, ale nie som si istá. Dobre, 26 preverujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie elektronické. Je to prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 32 bola stiahnutá, 33 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté, 36 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 37 bol stiahnutý, pozmeňovací návrh 38, tu je ústny pozmeňovací návrh k tomu, sú výhrady voči tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie, tak v takom prípade môžeme hlasovať o e, pozmeňovacom návrhu, Vrátanie ústneho pozmeňovacieho návrhu za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, e, stiahnuté 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 to je technický pozmeňovací návrh, 42 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 34 e, 43, 43 bol stiahnutý, 44 za, proti, zdržali sa prijatí, 45 odpadáva, pretože ten predtým bol prijatý, takže 46 za, proti, zdržali sa, preveríme to, myslím, že to bolo prijaté, ale preverme to. Takže 46. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 no vote, tak potom ďalej za, proti, zdržali sa prijatí. 51 za, proti, zdržali sa prijatí. 52 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Pozmeňovací návrh 52 preveríme. Myslím, že to bolo prijaté. Prijaté. 54 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 55. 54 to preveríme. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. 17 k 13, 55 stiahnutý, 56 za, proti zdržali sa prijatí, 57 stiahnutý, 58 za, proti zdržali sa prijatí, 59 za, proti zdržali sa prijatí, 60 eh, za, proti zdržali sa prijatí, 61 za, proti zdržali sa prijatí, 62 za, proti zdržali sa zamiet, prijatí, Dobre, 62 preveríme. Zatváram hlasovanie. Bolo to prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 64 za, proti, zdržali sa prijaté. E 65 e, s ústnym e, pozmeňovacím návrhom sú výhrady voči tomu, kto je za, proti, prijatý 66 e, za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 67 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Druhá časť, preveríme, pozmeňovací návrh 67, prvá časť. Uzatváram. Prepačte, je to prijaté. Pozmeňovací návrh. 67. druhá časť. Za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 68. Za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 69 e, za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Pozmeňovací, prepačte, tak 69 je prijatá. 70 za, proti, zdržali sa, je to, pri, je to zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pozmeňovací návrh. 71 Uzatváram kontrolu. Prepáčte, jednoznačne to bolo prijaté, vôbec som to nevidela. 72 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Pozmeňovací návrh 373 za, proti, zdržali sa. Môžeme to ešte preveriť aj 73. Uzatváram hlasovanie, teda uzatváram kontrolu. Je to zamietnuté 14 k 14. 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 79 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pod osmička 79 preveríme. Otváram hlasovanie, teda elektronické. 18 k 11. Tie kontroly sú úplne oprávňané, pretože niekedy je to cez celú politickú skupinu. Ďalší pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa prijatí. 81 za, proti zdržali sa prijatí. 82 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 83 za, proti zdržali sa prijatí. 84 za, proti zdržali sa prijatí. 85 za, proti zdržali sa prijatí. 86 za, proti zdržali sa prijatí. 87 za, proti, zdržali sa prijatí, 88 za, proti, zdržali sa, tak ešte to preveríme, 88. Dobre, je to zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa prijatí, 90 za, proti, zdržali sa prijatí, 91 za, proti, zdržali sa prijatí, 92 za, proti zdržali sa prijatí, 93 za, proti zdržali sa prijatí, 94 za, proti zdržali sa prijatí, 95 za, proti zdržali sa prijatí, 96 za, proti zdržali sa prijatí, 97 za, proti. No, bolo to jednoznačné, takže 97 za, proti zdržali sa prijatí, 98 za, proti, zdržali sa prijatí. 99 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa prijatí. 101 to odpadáva, pretože stovka bola prijatá. 102 za, proti, prijatý. 103 za, proti, zdržali sa. Dobre, 103 preveríme. Myslím si, že je to prijaté, ale musíme si byť istí. Dobre, je to prijaté. Končujem kontrolu. 16 za, 10 proti. Ďakujem. 104 za, proti, zdržali sa prijatí, 105 za, proti, zdržali sa prijatí, 106 za, e, stiahnutí, 107 za, proti, zdržali sa prijatí, 108 za, proti, zdržali sa prijatí, 109 za, proti, zdržali sa prijatí, 110 za, proti, zdržali sa, je to prijaté, 111 za, proti, zdržali sa prijatí, 112 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 113 za, proti, zdržali sa prijatí, 114 za, proti, zdržali sa prijatí, 115 za, proti, zdržali sa prijatí, 116 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 117 za, proti, zdržali sa prijatí, 118 za, proti zdržali sa prijatí 119 za, proti zdržali sa prijatí 120 za, proti 120 musíme preveriť. 120. Dobre. Zamietnuté s jedným hlasom. Je tu tma. Sto jeden za. Proti zdržali sa. Za. Proti zdržali sa. Je to prijaté 124 za. Proti zdržali sa. Je to 124 preveríme. Je to prijaté. Je to prijaté. 125 za. <laughs> Proti zdržali sa. E, e, dobre, aj 125 preveríme. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 126 za, zdržali sa proti, zdržali sa prijatí, 127 za, proti zdržali sa prijatí, 180, 128 za, proti zdržali sa prijatí, 129 za, proti zdržali sa prijatí, 130 za, proti zdržali sa, môžeme to preveriť, 130 Kontrola je ukončená, bolo to zamietnuté. 131 za, proti zdržali sa prijatí, 132 za, proti zdržali sa prijatí, 133 za, proti zdržali sa prijatí, 134, 135, pardon, za, proti zdržali sa prijatí, 134 za, proti zdržali sa prijatí, 136 za, proti zdržali sa prijatí, 137 za, proti zdržali sa prijatí, 138 za, proti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 Môžeme si to tiež overiť. Myslím, že to bolo tiež prijaté. Bolo to prijaté. 140 bola prijatá. Už si overili. Ja. Ja. Sú tam ústne pozmeňujúce návrhy. Sú proti tomu nejaké pripomienky? Nie. Takže s ústnym pozmeňujúcim návrhom za. Proti zdržali sa. Bolo to prijaté. 142 za. Proti zdržali sa. 142 si overíme. Takže všetko to je dokopy 142, 143, 141. Hlasovacie zoznamy to nebolo také úplne jasné, takže to je všetko spoločne. Takže 24 hlasov za 2 proti, bolo to prijaté 145 za, proti zdržali sa prijatí 146 za, proti zdržali sa prijatí. 146 za, proti, zdržali sa prijatí, teda zamietnutí, pardon, 147 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, nikto nie má žiadne námetky, za, proti, zdržali sa prijatí, 148 za, proti, zdržali sa prijatí, 149 za, proti, zdržali sa to si overíme, 149 si overíme. 149. Kontrola je ukončená. A bolo to prijaté. 150 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti zdržali sa prijatí. 151 za. Proti zdržali sa prijatí. 152 za. Proti zdržali sa prijatí. 153 za, proti, môžeme si to overiť, pravdepodobne to bolo prijaté, ale overíme si to. 153, kontrola, kontrola je ukončená, bolo to prijaté. 154 za, proti, zdržali sa prijatí, 155 za, proti, zdržali sa. To si tiež overíme. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. 156 za, proti zdržali sa prijatí, 157 za, proti zdržali sa prijatí, 158 za, proti zdržali sa prijatí, 159. Prvá časť za, proti zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti zdržali sa prijatá. Tak je tu druhú časť 159 si overíme. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. 160 za. Proti zdržali sa prijatí. 161 za. Proti zdržali sa prijatí. 162 za. Proti zdržali sa prijatí. 163 za. Proti zdržali sa prijatí. 164 za proti zdržali sa prijatí, 165 za, proti zdržali sa prijatí, 166 za, proti zdržali sa prijatí, 167 za, proti zdržali sa za prijatí. Dobre, to si overíme, 167 si overíme, hlasovanie otvorené.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 Takže bolo to zamietnuté 168 za, proti zdržali sa prijatí 169 za, proti môžeme si to overiť 169 kontrola bolo to prijaté 170 za proti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 Ja, to Bolo to trošku neprehľadné, kontrola je ukončená a bolo to zamietnuté. 173 za, proti, zdržali sa. Bolo to zamietnuté. 174 za, proti, zdržali sa. Bolo to prijaté. 174 si overíme. Ja, Kontrola je ukončená. Bolo to zamietnuté. 175 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 176 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 176 kontrola. Ukončené hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 177 za proti zdržali sa prijatí, 178 za, proti zdržali sa, môžeme si to overiť, 178. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté 179 za, proti zdržali sa prijatí, 180 za, proti zdržali sa prijatí, 181 za, proti zdržali sa prijatí, 182 za, proti zdržali sa prijatí, 183 a 184 sú identické za, proti zdržali sa, bolo to prijaté, 185 za, proti zdržali sa prijatí, 186 v dvoch častiach, prvá časť za, proti zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti zdržali sa zamietnutá, 187 za, proti zdržali sa Myslím, že to bolo prijaté, ale si to overíme. 187 a 188, to je identická. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 189 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 190 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 191 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za proti zdržali sa prijatí, 192 za, proti zdržali sa prijatí, 193 za, proti zdržali sa prijatí, 194 za, proti zdržali sa prijatí, 195 za, proti. To si overíme. Myslím, že to bolo prijaté. 195 kontrola, kontrola je ukončená a bolo to prijaté. 196 za, proti zdržali sa prijatí, 197 bol stiahnutý, 198 za, proti zdržali sa prijatí, 199 za, proti zdržali sa prijatí, identické z 200, teda 201 teraz, za, 201 za, proti zdržali sa prijatí, 201 teda je prijatý, 202 je tým bezpredmetný, 203 za, proti zdržali sa prijatí. 204 za, proti zdržali sa prijatí. 205 za, proti zdržali sa prijatí. 206 za, proti zdržali sa prijatí. 207 za, proti zdržali sa prijatí. 208 za, proti zdržali sa prijatí. 209 a 210 sú identické za, proti zdržali sa prijatí, 211 za, proti zdrali sa prijatí. 212 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je to námetka EPP proti a tak preto nemôžeme o tom hlasovať, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu bez takže ústneho pozmeňujúceho návrhu, to je za, proti, zdrali sa. To si overíme. Čiže 212, to si overíme. Kontrola je ukončená. A bolo to prijaté. 213. Je tu tiež námestka EPP proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, takže budeme hlasovať celkovo. návrhu 213 za, proti, držali sa prijatí s rovnakou väčšinou. 214 námietka EPP. Takže budeme hlasovať o návrhu bez ústneho pozmeňovacieho návrhu, kto je za, proti, zdržali sa. A rovnako väčšina to bolo prijaté. Môžeme si to overiť, čiže 214 si overíme, 214 hlasujeme. Hlasovanie je ukončené a bolo to jedným hlasom alebo rozdielom jedného hlasu prijaté 215 za, proti zdržali sa prijatí 216 za, proti zdržali sa zamietnutí 217 za, 216 kursy skontrolujeme, 216 kontrola, kontrola je ukončená a bolo to zamietnuté. 217 za, proti zdržali sa prijatí, 218 prvá časť, prijatá druhá časť za, proti druhá časť, to si overíme, druhá časť, myslím, že to bolo zamietnuté, ale nebolo to úplne jasné, kontrola je ukončená, bolo to prijaté 219 za, proti zdržali sa prijatí 220 za, proti zdržali sa prijatí 221 za, proti zdržali sa prijatí 222 za, proti zdržali sa prijatí 223 za, proti zdržali sa prijatí 224 za, proti zdržali sa prijatí 225 za, proti zdržali sa prijatý. 226 a 227, to sú len jazykové objasnenia 228 rovnako, ako aj 229, takže 230 za, proti, 230 si overíme, a bolo to prijaté. 231 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, to je bezpredmetné. 232 za. Proti zdržali sa prijatí. 233 za. Proti zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. A bolo to prijaté. Myslím, že to bolo prijaté. Overíme si to. Dobre, 233 si overíme. Myslím, že to bolo prijaté. Ale overíme si to a bolo to prijaté. 234 za, proti zdržali sa prijatí, 235 za, proti zdržali sa prijatí, 236 za, proti zdržali sa prijatí, 237 za, proti zdržali sa prijatí, 238 za, 237 si skontrolujeme, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté rozdielom jedného hlasu. 238 za, proti, zdržali sa prijatí. 239 za, zdržali sa prijatí. 240 za, proti zdržali sa prijatí, 241 za, proti zdržali sa prijatí, 242 za, proti zdržali sa prijatí, 243 za, proti zdržali sa 243 si overíme. Myslím, že to bolo zamietnuté, kontrola je ukončená a bolo to prijaté. 244 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 245 za, 240 ešte nebol prijatý, 245 za, proti, zdržali sa, prijatý, 246 za, proti, zdržali sa, a to bolo prijaté. 247 za, proti zdržali sa prijatí, 248 za, proti zdržali sa prijatí, 249 za, proti zdržali sa prijatí, 250 za, proti zdržali sa prijatí, 251 za, proti zdržali sa prijatí, 252 za, proti zdržali sa prijatí, 253 za, proti zdržali sa prijatí, 254 za, proti zdržali sa prijatí, 255 za, proti zdržali sa prijatí, 256 za, proti zdržali sa prijatí, 257 za, proti zdržali sa prijatí, 258 za, proti zdržali sa prijatí, 259 za, proti zdržali sa prijatí, 260 za, proti zdržali sa prijatí, 261 za, proti zdržali sa prijatí, 262 za,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 Overíme si to. Myslím, že to bolo prijaté 269. Dobre, ďakujem pekne. Kontrola je ukončená. Je to ľúto. Neboli to úplne jasné signály. 270. A tam sa hlasovať nebude. 271 za. Proti zdržali sa prijatí. 272. Proti zdržali sa prijatí. 273 za proti zdržali sa prijatí 274 za, proti zdržali sa prijatí 275 za, proti zdržali sa prijatí 276 za, proti zdržali sa prijatí 277 za, proti zdržali sa prijatí 278 za, proti zdržali sa prijatí 279 je tým bezpredmetný, 280 za, proti 280 kusy overíme, 280 kontrola. Aha, bol prijatý, ďakujem. Kontrola je ukončená, bolo to prijaté 281, bol stiahnutý 282 za, 282 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté. 282 si overíme. Kontrola je ukončená. A bolo to prijaté. 283 za, proti zdržali sa prijatí. 284 za, proti zdržali sa prijatí. 285 za, proti zdržali sa prijatí. 286 za, proti zdržali sa prijatí. 287 za, proti zdržali sa prijatí, 288 za, proti zdržali sa prijatí. Tým je 289 bezpredmetný, a 290 za, proti, zdržali sa prijatí, 291 za, proti, zdržali sa prijatí, 292 za, proti, môžeme si to overiť, 292, kontrola je ukončená a bolo to prijaté. Entschuldigung, abgelehnt hat sorry. Nein, farbenblind, sorry. 293 dafür. 293 za, proti, zdržal sa. 293 overíme elektronicky. 293, prosím, hlasujte. Zrejme to bolo prijaté. Ďakujem. Áno, 17 za, 11 proti, 294 za, proti, zdržal sa prijaté, 295 za, proti, zdržal sa prijaté 296 za, proti zdržali sa prijaté 297 za, proti zdržali sa prijaté 298 za, proti zdržali sa prijaté 299 za, proti zdržali sa prijaté 300 za, proti zdržali sa prijaté 301 za, proti zdržali sa prijaté 302 za, proti zdržal sa prijaté Myslím, že to bolo prijaté, ale overme si to elektronicky 302. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 303 za, proti, zdrhli sa, prijaté. 304 za, proti, zdrhli sa, prijaté. 305 za, proti, zdrhli sa. Overíme si elektronicky 305. Myslím, že to bolo zamietnuté. Hlasovanie je ukončené. Áno, presne tak, bolo to zamietnuté. 306 za, proti. Zdržali sa. Overíme si to, prosím vás. 306 elektronicky. Hlasovanie ukončené, zamietnuté. 307, kto je za, proti. Zdržali sa. Overíme si to, prosím vás. 307 elektronicky. Hlasovanie ukončené, návrh bol zamietnutý 308, kto je za, proti, zdrhali sa, prijaté, 309 za, proti, zdrhali sa, prijaté, 310 a 311, tie sú kompatibilné, takže za, proti, zdrhali sa, prijaté, 311, za, proti, zdrhali sa, prijaté, 312, kto je za, proti, zdrhali sa, prijaté, 313, s ústnym pozmeňovacím návrhom. Námietky nie sú, takže spoločne hlasujeme. Vy ste proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, takže budeme hlasovať o návrhu 313, kto je za, proti, zdrali sa, prijaté. ...314 a 313 sú identické? Nie, nie sú. Takže 314 za, proti, zdrali sa, prijaté. 315 za, proti, zdrali sa prijaté, 316 za, proti, zdrali sa prijaté, 317 za, proti, zdrali sa prijaté, 318 za, 317 chceme si to veriť elektronicky, dobre. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené, návrh bol prijatý. 18 ku 11. 318 za, proti, zdrali sa, prijaté 319 za, proti, zdrali sa, prijaté 320 za, proti, zdrali sa, prijaté 321 za, proti, zdrali sa, prijaté 322 pr za, proti, zdrali sa, prijaté 323 za, proti, zdrali sa, prijaté 324 za, proti, zdrali sa prijaté 325 za, proti, zdrali sa prijaté 326 za, proti zdrali sa prijaté 327 stiahnuté, 328 za, proti zdrali sa prijaté 329 za, proti zdrali sa prijaté 330 za, proti myslím, že to bolo zamietnuté, ale overme to elektronicky 330 Hlasovanie ukončené. Návrh bol zamietnutý. 331 to bolo stiahnuté, 332 za, proti, zdrali sa, prijaté. 333 stiahnuté, 334 za, proti, zdrali sa, prijaté. 335 stiahnuté, 336 s ústnym pozmeňovacím návrhom sú námietky, nie sú. Takže hlasujeme za, proti, zdržal sa prijaté 337 námietka EPP voči ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Takže hlasujeme za a proti. Môžeme to overiť elektronicky. 337. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 338 za, proti. Zdrhali sa. Overíme si to tiež elektronicky. 338 hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené, prijaté, 339 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 340, kto je pro, pre, proti, zdržal sa, prijaté, 341 za, proti, zdržali sa, prijaté, 342 za, proti, zdržali sa prijaté 343 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Je niekto proti? Nie. Takže vrátanie ústneho pozmeňovacieho návrhu za, proti, zdržali sa prijaté. 344 za, proti, zdržali sa prijaté. 345 za, proti, zdržali sa prijaté. 346 za, proti, zdržali sa prijaté. 347 za, proti, zdržali sa prijaté. 348 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 1. Musím to prečítať. Musím to prečítať. Čiže je to stránka 1.42 EPP, požaduje oddelené hlasovanie pri odsekoch 4 pokiaľ bude čiastočne alebo v celku prijatý, Odpadajú návrhy 349 až 358. Takže odsek 3, prvá časť, to je za, proti. Zdrhal sa. Prijaté druhá časť pre, proti. Zdrhali sa. Prijaté. Tretia časť za, proti. Zdrhali sa. Prijaté. Tým pádom padajú pozmeňovacie návrhy 349 až 358. 359 za, proti, zdržal sa 360 za, proti, zdržal sa prijatá, 361 za, proti, zdržal sa. Môžeme si to overiť elektronicky. 361. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 362 za, proti, zdržal sa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 Overme si to elektronicky, 19. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 20 za, proti, zdržal sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 22 za, proti, zdrali sa, prijaté. 23 za, proti, drhli sa prijaté. Kompromis 2, strana 44, je to reakcia na list podpredsedničky Georgievi, kto je pred, proti, zdržali sa prijaté. Chcela som povedať, že sme žiadali o oddelené hlasovanie v 7. Boli by sme radi, aby tam bolo oddelené hlasovanie. Dobre, budeme hlasovať najprv o odseku 7 kompromise 2. Kto je za odsek 7? Kto je za odsek 7 v kompromise číslo 2? Takže odsek 7, kompromis 2. Kto je za? Odsek 7 kompromisu 2, elektronické hlasovanie ukončené. Návrh bol prijatý. Takže ten odsek ostane v texte. Teraz hlasujeme o celom kompromise 2. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Dostávame sa k ďalším výborom. Jednotka AFED pre, proti, zdržali sa, prijaté. A F2, 3 e môžeme hlasovať unblock, za, proti, zdrali sa, prijaté. A F 4 e a P, unblock, kto je za? A F 5 e za, proti, zdrali sa, prijaté. A F 6 za, proti. Môžeme z toho veriť elektronicky, A F 6 kontrolné hlasovanie elektronicky. Hlasovanie ukončené, návrh bol zamietnutý, AFED 7 za, proti, zdrali sa, prijaté, AFED 8, kto je za, proti, zdrali sa, zamietnuté, AFED 9, kto je za, proti, zdrali sa, návrh bol prijatý, AFED 10 za, proti, zdrali sa, prijaté, AFED 11 za, proti, zdrali sa, prijaté. Výbor DV, DV1, kto je za, proti, zdrali sa, prijaté, DV2 za, proti, zdrali sa, to môžeme overiť elektronicky, eh, DV2. Hlasovanie ukončené. Návrh bol zamietnutý. DV3, kto je za? Proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky DV3. Tento návrh bol jasne prijatý. Hlasovanie ukončené. Overíme si to. Áno, bol naozaj prijatý tento návrh. DV4. Je tu požiadavka na oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je pre, proti, zdrali sa. Prijaté druhá časť, kto je za, proti, zdrali sa. Druhá časť návrhu DV4, tu si overíme elektronicky. Hlasujeme o druhej časti návrhu DV4. Hlasovanie ukončené. Návrh bol prijatý DV5, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že bol ten návrh zamietnutý DV6. Oddelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť, kto je pre, proti, zdržali sa. Môžeme si to overiť elektronicky. Hovoríme aj druhej časti návrhu DV6. Podľa mňa prijatá bola, ale overme si to hlasovanie ukončené. A tá časť bola prijatá 9-7. Hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť, je za, proti, zdral sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdral sa prijaté. 9-8. Hlasujeme po troch častiach. Prvá časť pre, proti, zdral sa prijaté. Druhá časť pre, proti, zdrali sa. Overíme si druhú časť návrhu DV8 tú prostrednú druhú časť hlasovania ukončená, bolo to prijaté. Potom tretia časť návrhu DV8 prijatá, DV9 po dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržal sa, bola tiež prijatá, ale overme si to prosím elektronicky. Hovoríme o druhej časti návrhu 9. Teraz 9, 10 za, proti, zdrali sa prijaté 9, 11 za, proti, zdrali sa. Návrh bol podľa mňa prijatý, ale overme si to, prosím, elektronicky hovoríme o 9.11, hovoríme elektronicky 9.11. Návrh bol prijatý. 9.12, kto je za, proti. Zdržali sa, návrh bol prijatý. 9.13, kto je za, proti. Zdržal sa. Zametnuté, ale môžeme si to overiť. Hovoríme o 9.13, hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Návrh bol zametnutý. 9.14, kto je za, proti, zdrali sa prijaté, DV15 za, proti, zdrali sa. Overíme si to elektronicky DV15. Bolo to prijaté. Teraz Ample. Ample 1 za, proti, Čo s tým teraz? Hovoríme si to elektronicky. Hovoríme o Ample 1. Ukončujeme elektronické hlasovanie. Bolo to prijaté. Ample 2 za, proti, zdrhali sa. Tiež prijaté. Rovnakým pomerom hlasom Ample 3 za, proti, zdrhali sa. Tiež prijaté. Ample 4 za, proti, zdržali sa prijaté, Ample 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 8 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, Ample 10 za, proti, zdržali sa prijaté, 11 za, proti, Zdrali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Môžeme hlasovať Amblok o 13, 14, 15? Nie. Takže postupne amblok 13 za, proti, zdrali sa prijaté. 14 za, proti, zdrali sa prijaté. 15 za, proti, zdrali sa prijaté. NV1 až 5, môžeme hlasovať blok.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 hlasovať 8 až 12. Môžeme unblock? Nie. 8 za, proti, zdrli sa prijaté. 9 za, proti, zdrli sa prijaté. 10 za, proti, zdrli sa prijaté. 11 za, proti, zdrli sa prijaté. 12 za, proti, zdrli sa prijaté. MV12 až 25 môžeme hlasovať unblock? Súhlasíte s tým, že budeme hlasovať na blok 12 a 25? Takže po 24. 13 až 24 Amblok za, proti, zdrali sa, prijaté, ale radšej si to overme elektronicky, čiže hlasujeme o 13 až 24 MV. Hlasujeme blok. Kontrola je ukončená. Prijaté. NV25 za, proti, zdrhli sa prijaté. Teraz tren. 1 za, proti, zdrhli sa prijaté. 2 za, proti, zdrhli sa prijaté. 3 za, proti, zdrhli sa prijaté. Tran 4 za, proti, zdrhli sa prijaté. Tran 5 za, proti, zdrali sa prijaté, 6 za, proti, zdrali sa prijaté, 7 za, proti, zdrali sa prijaté, 8 za, proti, zdrali sa prijaté, 9 za, proti, zdrali sa prijaté, 10 za, proti, zdrali sa prijaté, 11 za, proti, zdrali sa prijaté, 12 za, proti zdrli sa prijatá, 13 za, proti zdrli sa prijatá, 14 za, proti zdrli sa prijatá. Radšej si to overíme. Trans 14 kontrolujeme elektronicky. Ukončujem kontrolné hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Tran 15 za, proti Tiež to treba overiť elektronicky. Tiež si myslím, že to bolo zamietnuté. Tran 15. Si skontrolujeme. Končím kontrolné hlasovanie. Bolo to prijaté. Vidíte, ako sa človek môže miliť. Reg 1, reg 1 až 3. Môžeme hlasovať na blok? Nie, takže je reg 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 3 za, proti zdržali sa prijatí, regi 4, 4 za, proti zdržali sa prijatie regi 5 za, proti zdržali sa prijatí, regi 6 za, proti zdržali sa prijatí, regi 7 za, proti zdržali sa prijatie regi 8 za, proti zdržali sa, regi 8 preveríme, myslím, že je to zamietnuté, regi 8 uzatváram kontrolné hlasovanie, je to zamietnuté, regi 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 1 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 2 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 3 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 4 za, proti, zdržali sa. Myslím, ale môžeme to preveriť, prosím. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Agri 5 za. Prijaté. Agri 6 za, proti zdrali sa prijatí. Agri 7 za, proti zdržali sa prijatí. Agri 8 za, proti zdrali sa prijatí. Teda nie. Myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme. Agri 8. Preveríme Agri 8. Dobre, je to prijaté. Agri 8 za, je prijaté. Agri 9 za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. Agri 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 14 e, až Agri 16 v unblock. Unblock Dobre, takže Agri 14 za, proti zdržali sa prijatí, Agri 15 za, proti zdržali sa prijatí, Agri 16 za, proti zdržali sa prijatí, Agri 17 za, proti zdržali sa prijatí, Agri 18 za, proti zdržali sa prijatí, Agri 19 za, proti zdržali sa prijatí, Agri 20 za, proti zdržali sa prijatí, Agri 21 za, proti zdržali sa prijatí, Agri 22 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 23 až 26 Amblok, dobre. Nie. Dobre, Agri 23 za, proti, zdržali sa. Musíme to preveriť. Agri 23 preveríme. The check is Ich meine, abgelehnt. The check is beendet. Uzatváram kontrolu. Je to zamietnuté. Agri 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 25 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 30 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 31 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 32 za, proti, zdržali sa. Agri 32 preveríme. Agri 32 preveríme. Ukončujem kontrolu. Je to prijaté o jeden hlas. 33 až 37 unblock. Dobre, takže urobíme to unblock. Kto je za? Dobre. 33 až 36 za, proti, zdržali sa. Preveríme to. Ukončujem kontrolné hlasovanie. Je to prijaté. E, Agri 37 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri, Peš. Peš 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Peš 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Peš 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Peš 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Peš 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Peš 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5-7 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5-8 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5-9 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5-10 za, proti, zdržali sa, peš 10, preveríme. Myslím, že je to prijaté. So, test, check is beendet.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 18 za, proti, zdržali sa. Aj 18 preveríme. Ukončujem kontrolné hlasovanie. S veľkou väčšinou to bolo, s výraznou väčšinou to bolo prijaté. Z 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 1 za. Peš 20 preveríme. Preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. kultúra 1 až 4 unblock, nie kult 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kultúra 2, proti, zdržali sa prijatí. Kultúra 3, za, proti, zdržali sa prijatí. Kultúra 4, za, proti, zdržali sa prijatí. Kultúra 5, za, proti, zdržali sa prijatí. Kultúra 6, za, proti, zdržali sa prijatí. Kultúra 7, za, proti, e, dobre, preveríme to. Kultúra 7 je to prijaté. Ja teda myslím, e, ukončujem kontrolné hlasovanie. Nie, s jedným hlasom je to zamietnuté. Kultúra 7 je zamietnuté. Kultúra 8 za, proti. Zdržali sa. Je to prijaté. Dobre, kult 8 preveríme. Myslím si, že je to prijaté. Ukončujem. Takže 17 za, 9 proti, prijaté. Kultúra 9 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Kultúr 10, kultúr 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kult 10 za, proti, zdržali sa. Kult 10 preveríme. Preveríme to. Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté. Kultúry 11 za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. 12 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kultúr 13 za, proti, zdržali sa. Preveríme kult 13. Ukončujem hlasovanie elektronické. Je to zamietnuté. Ďakujem. Kľúč 14 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Libe 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Libe 2 za, proti, zdržali sa. Môžeme Libe 2 preveriť. Myslím, že je to prijaté. Dobre, ukončujem kontrolné hlasovanie. Áno, je to prijaté. Libe 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. Libe 4 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Libe 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. Libe 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. Ženský výbor FEM 1 v dvoch častiach za, Prvá časť za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. FEM 2, FEM 1, druhá časť za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. FEM 2 za, proti, môžeme to preveriť, FEM 2. Ukončujem hlasovanie, je to prijaté FEM 3 za, proti, zdržali sa prijatí, PEM 4 za, proti, zdržali sa zamietnutý, FEM 5 za, proti, zdržali sa prijatý, FEM 6 za, proti, zdržali sa prijatý, FEM e 7 za, proti, je to zamietnuté, ale preveríme to. FEM 7. FEM 7 preveríme. Dobre. Ukončujem kontrolné hlasovanie. M8 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. FEM 9 za, proti, zdržali sa, prijatý, FEM 10 za, proti, zdržali sa, prijatý, FEM 11 za, proti, zdržali sa, prijaté, FEM 12 za, proti, je to zamietnuté, môžeme to preveriť. FEM 12. Ukončujem kontrolné hlasovanie. Je to zamietnuté. FEM 13 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. FEM 14 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. FEM 15 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. Teraz prejdeme k uzneseniu ako takému. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. 23 k 4. Jeden sa zdržal. Gratulujem a ďakujem. Ďakujeme. Dobre, ďakujem veľmi pekne a srdečná gratulácia. A tým sme sa dopracovali časti 2. Druhá časť správy. Pozmeňovacie návrhy a k osobitným správam. Takže rovno môžeme pokračovať a prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 1. Za, proti, zdržali sa, prijatí 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 až 8, 3 až 8, e, môžeme to odhlasovať unblock. 3 až 8 unblock za, proti, zdržali sa prijatí. Deväť až 19 unblock. Nie. 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 10 za, proti, zdržali sa prijatý, 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatý, 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatý, 16 za, proti, zdržali sa prijatý, 17 za, proti, zdržali sa prijatý, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí 21, za, proti, zdržali sa prijatí 22, za, 22 e, v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí, tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá. 23 až 30 unblock? Nie. Dobre, tak 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 24 za,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 proti, zdržali sa prijatí 34, 35, 34 za, proti, zdržali sa prijatí 35 za, proti, zdržali sa prijatí 36 za, proti, zdržali sa prijaté 37 za, proti, zdržali sa prijaté 38 za, proti, zdržali sa prijatí 39 teda nie, um, finálne hlasovanie, menovité hlasovanie, elektronicky. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 2 proti. Gratulujem spravodajkyni a ďakujem. Takže pokračujeme. Absolutorium. Správa Klaudie Schmidt o absolutóriu EDF. Žela si spravodajkyňa sa vyjadriť, nie je to tak, takže prejdeme rovno k hlasovaniu o absolutóriu. Máme tu prezmeňovacie návrhy, ktoré sú identické 1 až 2, s tými budeme hlasovať spolu. Kto je za pozmeňovací návrh 1 až 2? Kto je za? 1 až 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Menovité hlasovanie o absolutóriu. Otváram hlasovanie. Takže uzatváram hlasovanie 26 za, 21 za, 6 proti. Prejdeme k účtom. Tu máme pozmeňovacie návrhy 4 až 6 za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5 za. Proti zdržali sa, je to prijaté. No a tým prejdeme eh, k rozhodnutiu o uzatváraní účtov, zatváraní účtov, menovité hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist mit 21 zu 6. Takže o účtových uzávierkach je to prijaté uznesenie za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 1, e, e, pozmeňovací návrh 9 až 10 za, proti, zdržali sa prijatý a tým odpadávajú pozmeňovacie návrhy 9 a 10. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatý 12 za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. Prepačte, je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 12. Je to zamietnuté. Preveríme to. Dobre, je to zamietnuté. Je to 13 za 13 proti. Kompromis 2, pôvodný text. Za, proti, zdržali sa. Prijatý. Je to prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Tým eh, ani 14 musíme hlasovať. Kompromis 15 za. Je to prijaté.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 Pozmeňujúci návrh 25 za. Zdržali sa. Takže 24, pardon. 24 za. 24 za. Proti. Zdržali sa. Bol prijatý. 25 za, proti zdržali sa prijatí, 26 za, proti zdržali sa prijatí, 27 za, proti zdržali sa prijatí, 28 za, proti zdržali sa zamietnutí, 29 za, proti zdržali sa prijatí, 30 za, proti, môžeme si to overiť, myslím, že to bolo prijaté, 30 kontrola, 30 bei Stimmengleichheit abgelehnt. Bolo to zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, bolo to zamietnuté. 32 v dvoch častiach. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu bola stiahnutá. Prvá časť je, je stále aktuálna, takže kto je za, proti, zdržali sa, bolo to zamietnuté. Áno, overíme si to dobre. 32, kontrola. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 33 za. Proti, zdržali sa. zamietnutí. 91, 1 za. Proti, zdržali sa. prijatí. 93 Bezpredmetný 94 za. Proti zdržali sa zamietnutí. DV5, prvá časť je vybavená a zvyšok textu za, proti, zdržali sa prijatí. DV6, ten je vybavený, DV7 za, proti, zdržali sa prijatí, DV8 za, proti, zdržali sa prijatí, DV9 za, proti, zdržali sa. Môžeme si to overiť, 9.9 si overíme. Kontrola je ukončená a bolo to zamietnuté. 9-10 za, proti, zdržali sa a rovnako väčšinou to bolo odmietnuté. Prijatý 9-12 za, proti, zdržali sa prijatý 9-13 za, proti, zdržali sa prijatý 9-14 za, proti, zdržali sa prijatý 9-15 za, proti, zdržali sa prijatý a tým sa dostávame ku konečnému hlasovaniu elektronickej podobe. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Takže tým bolo uznesenie prijaté a gratulujem spravodajkyni. Wir kommen, zur Entlastung des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Prichádzame k absolutóriu pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Spravodajcom je kolega Černecký, ktorý nie je prítomný. Chcel by niekto z jeho skupiny sa vyjadriť, takže prejdeme k hlasovaniu a prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. Elektronické hlasovanie o udelení absolutória. Elektronické hlasovanie. E za EPP hlasuje o jednu osobu naviac. So, jetzt haben wir noch zwei. Takže. Dobre. Hlasovali všetci, ktorí chceli hlasovať, alebo mohli. Hlasovanie je ukončené o absolutóriu SVČ. 19 hlasov ku 6. Bolo to prijaté. Uznesenie pozmeňujúci návrh 3 za, proti zdržali sa prijatí 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý. 13 za, proti zdržali sa prijatý. 14 za, proti zdržali sa prijatý. 15 za, proti zdržali sa prijatý. 16 za, proti zdržali sa prijatý. 17 za, proti zdržali sa Môžeme to skontrolovať. Pozrieme si na 17, kontrola. Kontrola je ukončená. Ešte dvaja kolegovia nehlasovali. EPP o jedného najviac hlasuje. Dobre, bolo to prijaté. 18 za, proti, zdržali sa. Môžeme si to overiť ešte. Kontrola je ukončená a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti zdrhali sa prijatí, 20 za, proti zdrhali sa prijatí, 21 za, proti zdrhali sa prijatí. 21. Kontrola. Kontrola je otvorená. ukončená a bolo to prijaté. AFED 1, ten je vybavený, AFED 2 za, proti zrali sa prijatý, 3, 4 sú pokryté, 5 za, proti zrali sa prijatý, AFED 6 je vybavený, AFED 7 za, proti zrali sa prijatý, AFED 8, 9 sú vybavené, AFED 10 za, proti zrali sa prijatý, a tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu o návrhu uznesenia ako celku elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Die, Abstimmung ist ge Hlasovanie je ukončené. 20 zu 20 hlasov za, 4 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme spravodajcovi. Damit kommen wir zur Entlastung des Europäischen Parlaments. Und ich würde gerne die Sitzung jetzt um, um genau drei Minuten unterbrechen. Dáme si trojminútovú prestávku, ale chcel by som požiadať skupinu SAD, alebo na jej želanie, ale ja by som chcela požiadať skutočne, aby sme o 10.38 pokračovali ďalej. So. Ach so, ach ach ah, ja, okay, gut. Okay, ach ja. Also es waren Missverständnisse. Takže to bolo nedorozumenie. Budeme hneď pokračovať, budeme pokračovať eh, v hlasovaní hneď a hlasujeme o udelení absolutória parlamentu. Hmm, jo. J'espère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 I would like to restart the meeting. Takže e, znovu začneme. A mohli by ste prosím sa usadiť. Rada by som znovu začala. Ďakujem pekne. A tým sa dostávame k udeleniu absolutória parlamentu. Spravodajca je Markus Píper, žela si slovo, zdá sa, že nie. Tak prejdeme rovno k hlasovaniu. Máme identické pozmeňujúce návrh 1 a 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to zamietnuté. Tým prejdeme k rozhodnutiu o samotnom absolutóriu. Elektronicky prosím, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté v pomere hlasov 21 ku 6. Pozmeňujúci návrh 3, uznesenie 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa, môžeme si skontrolovať pozmeňujúci návrh 4. Kontrola je ukončená a bolo to zamietnuté. si návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Pozmeňujúci návrh 6 si overíme. Kontrola je ukončená, bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Vybavený 7 za, proti, zdržali sa. To si tiež overíme. A bolo to prijaté. Kontrola je ukončená, bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí. sa návrh 9 za, proti, zdržali sa. Môžem to prijať, myslím, že to bolo prijaté. Teda overiť, myslím, že to bolo prijaté. Ale tie väčšinové pomery nie sú vždy. A to rozloženie sil nie je vždy jasné. Kontrola je ukončená a bolo to prijaté. Kompromis 1. Pre pozmeňujúce návrhy 11 a 10 za proti zdržali sa prijaté, Kompromis 2 za, proti zdržali sa prijatí. Tým 12, 13, 14, 15 sú odbavené. Takže 13, nie 13 za, proti zdržali sa zamietnutí. 17, teda kontrola, pozmeňujúci návrh 13, to si overíme. Kontrola je ukončená a bolo to zamietnuté. si návrh 17 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, môžeme si to ešte raz overiť. si návrh 17. Kontrola je ukončená. Kontrola je ukončená a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16 za. Proti. Zdržali sa. Môžem to tiež overiť. Myslím, že to bolo prijaté. Kontrola je ukončená. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, teda prijaté, ale overíme si to ešte. Pozmeňujúci návrh 21. Kontrola je ukončená. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 22 za. Proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 23 za. Proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 24 za. Proti zdržali sa Myslím, že to bolo prijaté, ale to si overíme. 24 si overíme. Kontrola je ukončená a bolo to prijaté. Pozriem si návrh 25 za. Proti zdržali sa prijatý. Pozriem si návrh 26 za. Proti zdržali sa prijatý. 27 za. Proti zdržali sa prijatý. 28 za proti, zdržali sa prijatí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté. Pozmúci návrh 31 za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, Zdržali sa. Môžeme si to overiť. Ja myslím, že to bolo prijaté. Kontrola je ukončená a bolo to prijaté. Pozmeňujúci na 35 bol stiahnutý, 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 37 s ústnym pozmeňovacím návrhom, proti ktorému nie sú námietky za, proti, zdrhli sa. Nie som si istá, overme si to elektronicky. 37. Schválené. Musím to vysvetliť, prečo sa občas mýlim pretože sa dívam na kolegu, ktorý hlasuje za alebo proti a riadím sa ním a to by som robiť nemala. No a teraz 34 a 38. 38 je schválená. 38 si ešte raz overíme. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 39, 40 a 41 sú rovnaké. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa prijaté, 44 za, proti, zdržali sa prijaté, 45 za, proti, zdrhali sa, prijaté, 46 za, až 48 za, proti, zdrhali sa, zamietnuté, 49 za, proti, zdrhali sa, zamietnuté, 50 až 52 za, proti, zdrhali sa, zamietnuté, 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 54 až 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti. Ešte si to overíme elektronicky, 57. Áno, bolo to prijaté. potom 58 až 60 sú identické za, proti, zdrel sa, zamietnuté. Pozmeňujem sa návrh 62, to je za, proti, zdrel sa, zamietnuté. Je to overenie pozmeňovacieho návrhu 62 elektronicky. Pozmeňovací návrh 62, hlasujeme. Hlasovanie otvorené. 62. Overujeme si to elektronicky. Hlasovanie ukončené. Návrh bol zamietnutý 20 ku 7. Pozmeňovací návrh 61. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 63. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Tým pádom odpadajú návrhy 64 a 68. Pokračujeme ďalej. Návrh 72. Za. Proti. Zdrli sa. Zamietnuté. 73 za. Proti. Zdrli sa. Zamietnuté. Návrh 70 za. Proti. Zdrli sa. Prijaté. Návrh 71 odpadá. Kompromis 3 za proti, zdržali sa prijaté. Návrh 74 bol stiahnutý. 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pokiaľ idem príliš rýchlo, tak sa prosím prihláste. Teraz 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 bol prijatý. 78 odpadá, takže návrh 79, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 80, kto je za, proti. Radšej si to overíme elektronicky. Je to dosť zmetok, ja si myslím, že to bolo prijaté, dobre, ale hlasovanie je ukončené a naozaj ten návrh bol prijatý. 81 za, proti, zdržali sa namietnuté. 84 za, proti, môžeme si to tiež overiť. Podľa mňa to bolo tesne prijaté, tento návrh. Overíme o návrhu číslo 84. Overujeme si to elektronicky. Hlasovanie ukončené a návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 83, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 85, kto je za, proti, zdrhali sa, zamietnuté. 86 za, proti, zdrhali sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdrhali sa, prijaté. 88 za, proti, zdrhali sa, prijaté. 89 za, proti, zdrhali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale môžeme si to overiť elektronicky. Markus. Ja, the Check is beendet. Hlasovanie ukončené. 19 k 7. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 92, kto je za, proti, zdrhali sa, zamietnuté 90 za, proti, zdrhali sa, zamietnuté 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. 96 za, proti, zdržali sa. Môžeme si to overiť elektronicky, prosím, 96. Hlasovanie ukončené. Návrh bol prijatý. Pozmeňovacie návrhy 97, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 98 za, proti. Tiež si to overíme elektronicky, prosím, 98. Hlasovanie ukončené. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 99, kto je za, proti. Zdržal sa zamietnuté návrh 100, za, proti. Zdržal sa. Overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh 100. Hlasovanie ukončené. Návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 101 odpadá. Aj 102 odpadá 104, kto je za? Proti. Udržal sa. 104 bola prijatá. Overíme si to však elektronicky. Kontrolujeme hlasovanie k 104. Hlasovanie ukončené. Návrh bol prijatý. 103, kto je za, proti, zdral sa, prijaté 105, za, proti, zdrali sa, prijaté 106, za, proti, zdrali sa. Overíme si to elektronicky, prosím. Hlasujeme o 106. Hlasovanie ukončené. Návrh bol prijatý. 107, kto je za? Proti? Zdrali sa. Prijaté 108. Dve časti, prvá časť za, proti. Zdrali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti. Zdrali sa, zamietnuté. 109, kto je za? proti, zdrali sa prijaté, 110 za, proti, zdrali sa prijaté, 111 za, proti, zdrali sa prijaté, 112 za, proti, zdrali sa zamietnuté, 113 za, proti, zdrali sa prijaté, 114 za, proti, zdrali sa prijaté, 115 za, proti, zdrali sa prijaté, 116 za, proti, zdrali sa prijaté 117 za, proti, zdržali sa prijaté 118 za, proti, zdržali sa, môžeme z toho overiť elektronicky, prosím, 118. -ka. Hlasovanie ukončené. Bol jasno väčšinou zamietnutý tento návrh. Teraz ďalej 119, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 120 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 4 za, proti, Budeme hlasovať o kompromise číslo 4 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Kompromis 4 bol prijatý. 123. Za, proti. Držali sa zamietnuté. Tak si overíme elektronicky 123. sind 16 zu 11. Hlasovanie ukončené, 16 k 11 zamietnuté. 121 odpadá, 122 za, proti, zdrhali sa prijaté, 124 za, proti, zdrhali sa prijaté, 125 za, proti, zdrhali sa prijaté, 126 za, proti, zdrhali sa zamietnuté, 127 za, proti, zdrhali sa zamietnuté, 128 za, proti, zdrhali sa prijaté, 130 za, proti, zdrhali sa prijaté, 131 za, proti, zdrhali sa prijaté, 129 za, odpada, 132 za, proti, zdrhali sa prijaté, 133 za, proti, zdrhali sa prijaté, 134 za, proti, zdrhali sa prijaté, 135 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 136 za, proti, zdržali sa, prijaté, 137 za, proti, môžeme si to overiť elektronicky, prosím, 137. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Návrh bol prijatý. 138 za, proti, zdržali sa prijaté, 139 za, proti, zdržali sa prijaté, 140 za, proti, zdržali sa prijaté, 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 142 za, proti, zdržali sa prijaté, 143 za, proti, zdržali sa prijaté, 144 za, proti, zdržali sa prijaté, zamietnuté, 145 za, proti, zdrali sa, prijaté. Ešte kontrolné hlasovanie o 145. -ke. Hlasovanie ukončené. Návrh bol schválený. Návrh 147 za, proti, zdrali sa. Hlasujeme o 136 za, proti, zdreli sa zamietnuté, 147 za, proti, zdreli sa prijaté, 148, tri časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 148, Prvá časť kontrolné hlasovanie 148. Hlasovanie ukončené, návrh bol zamietnutý. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Môžeme sa tiež overiť elektronicky. Druhá časť bude zrejme prijatá, uvidíme. Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Tiež si to overíme. Hlasovanie ukončené. Tretia časť bola tiež zamietnutá. 149 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 150 za, proti, držali sa, zamietnuté 151 za, proti, zdržali sa. Môžeme z toho voliť elektronicky 151. Hlasovanie ukončené. Tak, ja už neviem, naozaj som nič nevidela. 152 za, proti, zdrali sa prijaté. 153 za, proti, zdrali sa zamietnuté. Ale tiež si to overíme. 153, kontrolné hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Návrh bol zamietnutý. 154, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, proti, zdržali sa. Tiež si to overíme. Socialisti nemajú žiadny názor. Takže to znamená, že to bolo prijaté. Áno, bolo to prijaté. Tiež nemôžem robiť zázraky. No kompromis číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovacie návrhy 156 až 160 odpadajú, až 162, až 164. Takže hlasujeme ešte o 161. 161, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 162 ten odpadá. Až 165 určite hlasujeme 165 za, proti zdržali sa. 163 odpadá. Teraz hlasujeme o 165 za, proti zdržali sa prijaté. 166 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatý. No a tým sme e, tým vlastne odpadlo niekoľko pozmeňovacích návrhov. Pokračujeme s kompromisom 7. E, prijatý. Pokračujeme zo 147 za, proti, zdržali sa prijatí, 175 za, proti, zdržali sa prijatí. Môžeme to preveriť. 170 Preveríme. Ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté. Pokračujeme s kompromisným návrhom 8. Za, proti, zdržali sa prijatí. Pokračujeme s číslom 178 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatý, pokračujeme 119 za, áno, 190 za, proti, zdržali sa prijatí. 191 za, proti, zdržali sa prijatí. 192 93 za, proti, zdržali sa prijatí. 194 za, proti, zdržali sa prijatí. 195 za, proti, dobre, áno. Ja, you were, you were in favor, dann ist es ab. Also, das check wir jetzt. Ich glaube, es ist ab. <laughs> Dobre, preveríme to. Myslím, že je to zamietnuté. Ja myslím, že je to... Nie, myslím, že je to prijaté, ale nemôžem to odprisahať. Jeden kolega dlho rozmýšľa, či bude hlasovať. Áno, je to prijaté. 15 za 9 proti. 195 prijatí, 197 za proti. Zdržali sa prijatí. 100, kompromis 10 za. Nie, 197 preveríme. Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 10 za. Proti zdržali sa prijatí. No a tým môžeme pokračovať. Pozmeňovacie návrhy 2 a 3. Za, proti zdržali sa prijatí. 204 za, proti zdržali sa prijatí. 205 za, proti zdržali sa prijatí. 206 až 208 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 209 za, 206 až 208 preveríme. 206 a 208 preveríme. Ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté 18 k 8. 209 za, proti, zdržali sa. 210 za, proti, zdržali sa prijatí. 211 za, proti. Dobrá. Je to prijaté. 211, 211. 211. Preveríme. 211. Prepačte, nesústredila som sa, moja chyba. Dobre, uzatváram hlasovanie. 17 k 9 je to prijaté. 212 odpadáva, 213 za, proti zdržali sa prijatí, 214 za, proti zdržali sa prijatí, 215 za, proti zdržali sa zamietnutí, 216 za, proti zdržali sa prijatí, 217 za, proti zdržali sa, je to zamietnuté, 218 za, proti, zdržali sa prijatí, 219 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 220 za, stiahnutí. Tým e, sa dostávame k záverečnému hlasovaniu o uznesení. Skupina si vyžaduje krátky čas, prestávku, ale očaká, po, požiadam vás, aby ste ostali v miestnosti. Dobre, tak dve minúty. We need to have a. Yeah. Socialisti požiadali o prestávku, ale vyzývam členov, aby ostali v miestnosti a potom bude nasledovať hlasovanie o uznesení. Dobre, usadte sa. Finálne hlasovanie o uznesení. Otváram hlasovanie, finálne hlasovanie. Absolutorium, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. za, 7 proti, 5 sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi a všetci sme radi, že to máme za sebou. Ďakujem. A teraz, a teraz sme sa dopracovali na záver verejného zasadnutia. Ešte nasleduje zasadnutie koordinátorov a chcela by som vyzvať koordinátorov, aby bezprostredne začali so zasadnutím koordinátorov. Je to možné? Takže 5 minút prestávka Ďakujem, že ste boli prítomní. Uvidíme sa znovu o dva týždne. V pondelok verejné zasadnutie je ukončené a koordinátori začnú rokovať o 5 minút.